Ja, hallo und guten Nachmittag. Takže dobrý deň a dobré popoludnie dnes v Bruseli. Vidím, že sú mnohí ešte na cestách, ale napriek tomu chcem pozdraviť všetkých tých, ktorí sú prítomní. Takže srdečne vás vítam na začiatku nášho zasadnutia, ktoré bude trvať 3 dní, takže pomaly môžeme začať. Ako vždy, chceme najskôr prijať program schôdze a tento program vám bol e, záslaný mailom, tak ako aj zmena, že e, bod 5 bude zaradený za bod 7, ale pred bod 6. Presne tak. Takže toto sa takto posunie. To by nás však nemalo na začiatku ešte rušiť Mám, považujeme teda program schôdze za prijaté, máme oznámenia predsedu, tieto dnes nemáme, okrem toho, že máme tlmočenie s výnimkou estončiny a litovčiny. A môžeme hneď prejsť k bodu 3, to je schválenie zápisnice zo, z predchádzajúcich schôdzí. Pokiaľ nie sú žiadne námietky, roky, tak zápisnice zo 6. a 7. apríla a 26. až 28. apríla tohto roku za prijaté. Potom ide veľmi dôležitá Tibot 4, to je správa delegácie Envy, vyslanej na Island. Tam bola Richard Zeber bol vedúci delegácie, ktoré tam vycestoval s kolegyňami a kolegami a Richard Zeber nám teraz povie presne, čo vulkána ďalšie jeho erupcia Islandu priniesli. Richard, nech sa páči. Áno, ďakujem pán predseda, ďakujem za vaše hodnotenie. Vy ste hovorili, že to bola veľmi dôležitá cesta našej delegácie. No už dobre, bolo to mimoriadne zaujímavé. Za niekoľko dní sme mohli mať veľmi dobrý prehľad tak politickej, ako aj situácie v oblasti životného prostredia. A takisto sme si vypočuli množstvo Islandianov a ich názory aj na túto katastrofu. E, takže bola to delegácia, ktorá sa skladala z troch poslancov, bola to len naša politická skupina EPP, všetky ostatné skupiny mali zrejme strach pred tou sopkou a bol tam teda kolega Fernández z Portugalska, pán Franco z Francúzska a moja maličkosť. Um, ja som sa, e, som tu mal skutočne veľký tým tlmočníkov, ktorí nám uh, nás podporovali v našej práci. Dobre, čo sa týka obsahu. E, pokiaľ chceme chápať Island, musíme sa pozrieť trošku aj do minulosti a že musíme vedieť, že Island v roku 1944 získal nezávislosť od Dánska a preto sú mimoriadne citliví na určité udalosti, napríklad banková kríza. Napríklad banková kríza spôsobila, že Islandenia požiadali minulý rok o prístup a minulý týždeň v Štrásburgu sme sa dohodli na tom, že sa začnú prístupové rokovania. Island je, pri, je členom Európskeho hospodárskeho priestoru priestoru. E, on už čas tejto právnej materie už prebral. Je tu niekoľko málo oblastí, ktoré si ešte vyžadujú prispôsobenie. Ja e, sa nepredržám veľmi toho textu, ktorý som vypracoval. Mám to v hlave vlastne a pán generálny tajomník e, nech mi prosím, prepáči, že poslanec, e, poslanci niekedy prednesú aj niečo, čo nie je úplne v texte, v prípravnom texte. Dobre, takže um, predovšetkým, čo sa týka e, smernice o životnom prostredí, flora, habitat a, a tak ďalej. Toto všetko je vybavené. Je veľmi dôležité vedieť, že aplikačné problémy, ktoré sú práve v oblasti agri, tu uh, práve pasienky pre uh, ovce a pôda podlieha veľkej eróz je pre nás Európanov, je takisto dôležitá oblasť rybárstva. V 70. rokoch s našim členskou krajinou, s Veľkou Britániou, nemali veľmi dobré Eh, vzťahy kvôli 200 milovej pobrežnej zóne. Potom, mm, keď si zobrieme ale eh, rybárstvo na Islande, myslím si, že tu eh, mnohé prinesú, keď prístupia do Európskej únie, pokiaľ prístupia, pretože a prečo? Pretože tam tá transparentnosť, čo sa týka výlovu rýb, funguje veľmi dobre. Ja nie som veľký odborník v rybolove, ale musím povedať, že to, čo som tam videla, počul, myslím si, že je to veľmi dobrý príspevok, pretože oni pracujú bez dotácií, máme, um, nemajú práve najlepšie rybolovné oblasti, ale napriek tomu tento sektor uh, skutočne prispieva veľkým, veľkou mierou k hospodárskému rozvoju. Minuli, um, um teda Islantiania tu mali, majú iný názor, vy, vy hovoria takisto, že tie druhy veľryb, ktoré oni lovia, tieto nie sú uh, ohrozené, uh, ohrozené uh, vymieraním a tie ťažkosti, ktoré má napríklad, uh, ktoré, ktoré austrálska vláda uh, vláda nám naznačovala listom na nás, táto sa tý, toto sa týka, tie problémy sa týkajú pre všetkým južnej uh, e, pologu a nie severnej. My vieme veľmi dobre, že tie ťažkosti, ktoré my tu máme, nezávisí, toto nezávisí len od toho, ako budeme hodnotiť prístupové rokovanie. Ale v každom prípade bolo to veľmi zaujímavé. Okolo 10 trvalo držateľných zdrojov energie e, sa e, používajú na Islande geotermálne zdroje, e, tepelné elektrárne. My vidíme, že tu je obrovské množstvo lacnej energie, ktorá neprodukuje CO2. My to po hospodárskej stránke musíme vôbec preveriť, či by sme mohli Island pripojiť do siete v Európe. Mnohé európske firmy už o to prejavili záujem. Myslím, že to v vzájomnom záujme aby sa energia vyrábala trvala udržateľným spôsobom a pokiaľ by sa táto bez nejakých väčších strát dostala do Európy, tak aby sme tu si mohli ušetriť iné zdroje. Dobre, potom ochrana životného prostredia. Tu si Islandia našli určitú formu, ktorá by bola pre nás tiež akceptovateľná. Ako som povedal, um, pôdna erózia na Islande je veľkou témou. Island je kompletne odlesnený. Uh, práve na základe formy hospodárstva, ktorá tam predtým prevládala, ale teraz je to e, čistá vulkanová pôda. Oni si sa, si, sa, si sa začali e, a naštartovali za teda programy zalesňovania ale to ešte musia mnohé urobiť. Čo sa týka termínov, my sme mali uh, termíny s, našo, s, našo, s našim atnou ambasádou, Timo Sumer. On je tam sám, on vedie teda eh, delegáciu EÚ eh, na Islande, je sám, nemá pracovníkov. Dobre, stretli sme sa s mnohými uh, pracovníkmi, s pani ministerkou životného prostredia, ktorá nám takisto vysvetlila ich pohľad na vec. Potom sme si takisto takisto pozreli dopady e, výbuchy sopky, boli to skutočne e, také zaujímavé pohľady. My sme sa rozprávali s nejakým rolníkom, ktorý nám hovoril, že 20 tisíc tón popolčeka musel zo, svojich, e, zo svojej pôdy odstrániť. Takže vidíme, že je to skutočná katastrofa pre jednotlivcov. A tu musíme jednoducho vidieť, ako islandská vláda na to bude aj politicky reagovať. Pre nás samozrejme boli problémy e, s letmi, tie boli pre nás e, najdôležitejšie, ale samozrejme tu sú ešte ďalšie problémy. Dobre, čo sa týka civilnej ochrany, my sme sa pozreli, e, pozreli prezreli sme si aj um, zariadenia civilnej ochrany, zase, že je to veľmi dobre organizované, je to uh, zosieťované z toho uh, občianské iniciatívy, uh, kontaktujú sa SMS-kami. My skutočne si myslíme, že prípade nutnosti, v prípade potreby sa môžu vydať aj um, systém, je tu, teda existuje taký systém časného uh, varovania, že napriek takémuto veľkému, e, takéto veľké erupcii sopky e, neboli žiadne škody na životoch. Takže toľko v skratke moja správa. Ďakujem. Áno, ďakujem ve šéfovi delegácie. Richard, ďakujem ti za správu. Vidíme, že sa, že si nadšený pre Island. My sme v plene mali takisto diskusiu aj o voľbách. On veľmi kvalifikovane diskutoval. Viete, to sú, uh, pardon, o um, veľrybách a ty si vtedy tiež hovoril, že sú veľby, ktoré sú ohrozené a sú také, ktoré nie sú, druhy, ktoré nie sú ohrozené, takže vidíme, že je to dobré, že vieme takto rozlišovať. Dobre, čo sa týka životného prostredia, my uh, počúvame, že to je uh, ochrana životného prostredia, že tam je na vysokej úrovni. Energetické potenciály, ktoré Island má, sú skutočne vysoko zaujímavé aj pre Európsku úniu. A pokiaľ um, sa tam takto dostaneme, uvidíme, čo nám budú môcť ponúknuť a pokiaľ sa bude môcť urobiť nejaká výmena tak aby sme takúto zelenú ekologickú energiu poskytli, poskytli aj tým krajom, na ktoré nie sú ešte tak ďaleká. Dobre, e, rybárstvo, rybárstvo, rybné hospodárstvo bola obrovská téma, samozrejme to je jasné. E, výlov rýb a kvóty, ktoré majú tam Európske, e, členské štáty Európskej únie, ktoré tam môžu loviť. Možno o tom sa bude môcť diskutovať Uvidíme, či to bude taká nastávajúca um, sporová téma. Čo sa týka eróziu pôdy, toto všetko sa vyskytuje tam, kde boli odlesnené plochy a toto je nielen v tropických oblastiach, ale aj v Európe. V takomto prípade na Islande uvidíme, ako s tým zaobchádzajú. Bude veľmi zaujímavé to sledovať, e, ich zalesňovacie problémy, či uh, sa im to podarí zachytiť, alebo či je už neskoro. Potom ochrana prírody, sú tam národné parky ako oblasti Natura 2000, biodiverzita. Toto je takisto určite téma, čo sa týka morskej biológie všetkým. Dobre, srdečná vďaka za správu a teraz otázka mm, na kolegov, či má niekto ešte komentár, pán Schnellhardt? No dobre, nechcem hovoriť priamo k tej správe, za, čo sa chcem, za ktorú sa chcem teda poďakovať, ale je dôležité, aby sme sa v rámci tých prípravných rokovaní s Islandov, aby sme sa o to zaujímali, čo sa tam deje. Pretože pokiaľ sa e, miesta pre e, delegáciu, delegácií na cestu, tak ako to bolo teraz, neboli obsejné, možno by bolo v budúcnosti možné, že by mohli cestovať poslanci z tej istej politickej skupiny, aby sa e, potom nepovedalo, že nemôžu ísť z tej politickej skupiny viacerí, hoci z ďalších politických skupín nepoš, neposielajú svojich členov. Pretože mnohí, uh, mať mnohých alebo početnejšiu delegáciu, to je veľmi cenné, pretože viac očí vidí viac. Tak e, bolo by možné toto do budúcnosti preveriť, či sa dá postupovať takýmto spôsobom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj teba, Richard, za tvoje informácie. Chcel by som položiť jednu otázku. Ak som to pochopil správne, tak sa spomínala aj možnosť, a síce ide o to, že obnoviteľné energie alebo obnoviteľné zdroje energii, ktoré sú na Islande, na Islande, by sa mohli transferovať do Európy. Chcel by som sa spýtať, aká technológia by sa použila, aké boli tie trasy. Dobre, ďakujem pekne. A teraz ešte kolegyňa Marina Janakudakis. Ďakujem pekne. Ja mám veľký záujem o Island, lebo pochádzam z volebného okrsku, kde sme mali tiež problémy s bankami a pevne dúfam, že sa im bude dobre dariť. No a teraz, čo sa týka vulkánu. Viem, že spomínalo sa, že vlastne ten vulkán, ktorý bol aktívny, to bol iba taký menší vedeli by sa nám povedať, že keby nastala väčšia erupcia, či majú nejaký plán B a ako nás budú informovať. Teraz, čo sa týka ekonomiky, spomínali ste aj toho polnospodára s tým popolčekom. Čo sa spraví s týmto popolčekom? Dá sa nejako prakticky využívať? Ja, der Delegationsleiter Richard Zeber, Šéf delegácie Richard Zeber, poprosíme odpoveď. Čo sa týka kvót e, v súvislosti s cestami, viete, že to rieši sekretariát, takže to je iná otázka. Viete, že niektoré politické skupiny nemali dostatok miest, to bude zložité v budúcnosti a možno by sme o tom mohli diskutovať na zasadaní koordinátorov, že niektoré politické skupiny sa vzdajú svojich nárokov a my sme ochotní toto medzeru vyplniť. Čo sa týka presunu, respektíve transferu energií, otázka pána Prodyho, tu ide o to, že sa vlastne dá na, na tieto veľké vzdialenosti transferovať iba elektrická energia. Samozrejme, súčasný stav techniky vedie k tomu, že sú tam určité straty, ale hovorilo sa o tom, že sú tam určité pokusy na prenos energií, kde tie straty energií sú veľmi nízke. To znamená, že Island na tom spolupracuje s nemeckými partnermi a pracujú na tom, ako je možné takéto vedenia položiť na dno mora, aby sa tieto energie, ktoré neprodukujú CO2, mohli lacno a efektívne eh, doviesť do Európy téma zelených energií je veľmi známa, aktuálna v Európe, s tým súvisia aj e, možnosti prepravy. Fotovoltaika sa môže využívať na juhu, ale dôležité je, aby sme mohli presúvať vyprodukovanú energiu na veľké vzdialenosti. Toto je veľmi dôležité pre naplnenie našich energetických cieľov, ktoré sme si ustanovili. A vieme, že je tam veľké kolísanie, preto musíme sa snažiť to vyrovnávať. Výhoda energií, ktoré neprodukujú CO2 a geotermické energie, spočíva v tom, že je to pomerne konštantne disponibilný zdroj pre všetkým na Islande. A teraz ďalšia otázka, čo sa týka toho malého vulkánu, kde bola tá erupcia, no to je pravda. Ja sa teraz neodvážim vysloviť ten zložitý názov, ale v skutočnosti že áno, tu išlo o ten malý vulkán, ale tie dopady na leteckú dopravu boli preto také nebezpečné, lebo tam boli extrémne veľké množstva popolčeku. A e, je to taký typ popolčeku, ktorý sa, ktorý sa udrží veľmi dlho v atmosfére. To znamená, že čiastočky boli veľmi malé a oni nereagujú s ďalšími čiastočkami, nespájajú sa a potom nepadajú na zem a zostávajú veľmi dlho v atmosfére. To bol ten problém, že sa nachádzajú teda dlho v atmosfére a preto takto dlhodobo vplyvil náš letecký priemysel. Súvisí to s touto ich vlastnosťou a pobytom v atmosfére. Tá erupcia ako taká nebola veľmi veľká. Čo sa týka Islandčanov, tak na nich ten oblak, popolčekový oblak nemal veľký vplyv, čo sa týka obmedzenia leteckej dopravy, lebo e, oblak sa pohyboval smerom k Európe. U nich tie obmedzenia neboli takmer žiadne, ale čo nastala, nastalo boli tie problémy pre polnohospodárstvo, ako je možné využiť popolček. V tej forme, ako padá na polia, nedá sa veľmi využívať, lebo vytvárajú veľmi rýchlo, veľmi pevnú vrstvu a vlastne tie polia sa nedajú obrábať, je nutné to odstrániť napríklad buldozermi. A z dlhého hľadiska je to samozrejme hnojivo. Lávový popol je hnojivo, ale trvá to žiaľ veľmi dlho, kým sa efektívne zapracuje do, zemi, do zeme v takej forme, aby, aby vlastne prospieval rastlinám. Potom ten druhý vulkán, ten obrovský, kde je tá hrozba erupcie, tak podľa ich prepočtov je tu vysoká pravdepodobnosť erupcie, sú, je tam určité, určitý pravidelný cyklus, sú tam určité prepočty, akurát za normálne okolnosti sa vyznačujú tieto erupcie tým, že nedochádza k vypudeniu popolčeka a Islančania povedali, že vlastne erupcia tohoto vulkánu by na nás nemala takýto vplyv, ako ten malý vulkán. Najväčší problém pre Islančanov bol, že obidva vulkány sú pokryté ľadov, e, ľadovcom a to množstvo roztopenej vody, ktoré tam vzniklo, to bolo to niečo nepredstaviteľné. Takže keď si uvedomíte tú energiu, ktorá sa tam uvoľní, to je skutočne mnohonásobok všetkých jadrových hlavíc, ktoré máme na svete roztopa sa lát, to vedie k obrovským záplavám, ktoré ničia infraštruktúru ako cesty, mosty, domy samozrejme. A to je ten hlavný problém pre Islančanov. Ich e, neovplyvnila tá erupcia Popolčeka ako nás, čo sa týka obmedzenia dopravy. Oni tam majú takéto praktické dopady, čo sa týka varovného systému, sú tam určité merania. Ja som sa aj pýtal, že kto vlastne určuje o tom, kedy sa vys, vys, vysle nejaká výzva, aby ľudia opustili svoje domy. No povedali mi, že tam bol taký prípad, že geológovia nevideli nič na seismografie, potom tam bol jeden polnospodár, ktorý musel zavolať im, že vidím, že sa chystá erupcia a na základe toho sa potom zaktivizoval ten výstražný systém a potom došlo k evakuácii. Keď človek toto počuje, skutočne sa mu to zdá byť taká zlátanina, ale očividne e, je to veľmi zložité, že seizmografy ktoré využívajú geológovia, niekedy nič neukazujú, sú tam ľudia, ktorí v tej regióne priamo pozorujú tieto vulkány a preto je ťažké niekedy rozhodnúť, kedy teda sa vyšla signál, ľudia sa budú evakuovať. Ja, kleine expertí. Áno, to, bola, to bol taký menší exkurs do vulkanológie. Vidíme, že ľudia sú niekedy spolivejšie ako stroje. Ďakujem pekne za tieto informácie. A takže sme sa dozvedeli, že ten naj, pri tej najbližšej erupcii už ten, ten popolček bude taký väčší, takže nedojde k ohrození dopravy, dostaneme sa k ďalšiemu bodu. Ďakujem pekne aj sekretariátu za správu. Tá práca, tá správa, ktorá bola vypracovaná, je veľmi zaujímavá a sme pripravení na rokovania s Islandom. Dostávame sa k bodu 5 nášho programu, respektíve 7, projekt správny postup plnenie podrobného návodu na plánovanie ekologických inšpekcií. A tu máme dvoch hostí, ktorých chcem privítať. Je to, je to Jan Tekens, členom správnej rady a potom je tu Rob Kramers, ktorý je manažerom Impel. A obidvaja objasniť tento projekt, kde ide o implementovanie environmentálnej politiky EÚ. Kto z vás začne? Jan Tekens. Um, Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Sme vám veľmi vďační za túto príležitosť eh, predstaviť vám eh, prácu eh, tejto siete Impel. A, pokiaľ ide o rozsah, naše prezentácie bude pomerne široký širšie, ako je to uvedené v samotnom programe, ale budeme sa snažiť naozaj dodržať čas, ktorý máme na toto určený. Ja si myslím, že v podstate e, sme vlastne, ste vlastne už dostali PowerPointovú prezentáciu a tá téma, ktorú by sme vám chceli predostrieť, je zlepšovanie environmentálnych inšpekcií. Uh, a kľúčové projekty e, tejto siete Impel. Začneme v podstate veľmi stručne tým, že by sme vám chceli predstaviť Impel a hlavne e, tie e, jednotlivé skupiny v nadväznosti na inšpekcie a presadovanie legislatívy a potom by sme sa chceli v podstate zamerať na dva veľmi dôležité projekty. Obidva tieto projekty by mali zlepšiť vlastne inšpekcie v oblasti klimatických zmien Dá sa povedať, e, že ide v podstate o rôzne e, kontroly a ide o projekt Doing the Right Things, čiže robiť tie správne veci a to je vlastne projekt e, inšpekcií patričných orgánov. Ako vidíte na tomto diapozitíve číslo 3, dá sa povedať, že IMPA pokrýva dosť veľa krajín. Chcel by som sa ospravedlniť za jednu chybu na tomto diapozitíve, pretože tam je napísané, že je to 34 krajín, ale je to vlastne 32 krajín. To znamená, že to sú krajiny, členské krajiny EÚ, Chorvátsko, bývala um, Juhoslovanská republika Macedónsko, Norsko a Island. Island sa nedávno v podstate stal členom tejto siete práve vtedy eh, z okolností, keď uh, začal uh, vulkán s patričnými erupciami, ale sme veľmi radi, že sa k nám Island pridal. Sme vlastne neziskovou, e, neziskovým zrušením environmentálnych orgánov v týchto 32 krajinách a existujeme od roku 2008. Veľmi stručne by sme vám chceli povedať pár slov o tejto sieti, Snažíme sa prispievať k efektívnejšiemu uplatňovaniu environmentálnej legislatívy a robíme to rôznymi spôsobmi. Snažíme sa vypracovávať um, dobré praktiky a vypracovávame takisto rôzne usmernenia, nástroje, a uh, spoločné normy. Takisto sa snažíme povzbudzovať a facilitovať budovanie kapacity a odbornú prípravu inšpektorov a tých, ktorí presadzujú legislatívu. Takisto vykonávame rôzne spoločné uh, projekty v nadväznosti na presadzovanie legislatívy. Ide vlastne o inšpekcia a rôzneho doh- inšpekcia a rôzny dohľad. Takisto e, podporujeme <clears throat> rozvoj národných sietí e, environmentálnych orgánov v rámci samotných krajín. Takže vlastne stimulujeme takúto spoluprácu a potom e, samozrejme dávame spätnú väzbu zákonodarcom a hovoríme o Eh, praktických otázkach a o možnosti eh, presadzovať environmentálne právo eh, v rámci Európskeho spoločenstva. A takisto samozrejme sa snažíme skúmať možnosti využívania inovačných, regulačných a neregulačných nástrojov. Dá sa povedať, že okolo tých 20 rôznych projektov robíme každoročne a je to samozrejme otvorené aj pre nečlenov. To znamená, že vlastne každý sa môže zúčastňovať e, v tak, na takýchto projektov v takýchto krajinách. Veľmi stručne, pokiaľ ide o organizáciu našej siete, tak ako som povedal, nedávno sme boli v podstate e, pre e, pred, menili sme sa na právnickú osobu, máme e, tzv. valné zhromaždenie a sú tam vlastne zastúpení členovia zo všetkých týchto členských krajín. E, plánujeme si e, patričné projekty, takisto samozrejme tam máme aj zástupcov z komisie, z OECD a z iných environmentálnych sietí. Pokiaľ ide o správnu radu, správna rada tá v podstate sa stará o každodenné uh, beh e, tejto asociácie, máme svoj sekretariat, ale vlastne veľmi veľa práce vykonávame práve v týchto troch skupinách e, v rámci nášho združenia. K tomu sa ešte vrátim za chvíľočku. Samozrejme, že máme e, viacročný pracovný program a ročný pracovný program. Tak, ako som povedal už predtým, hlavne sa ak vlastne sústredujeme na vykonávanie istých projektov. Takisto poriadame každoroční konferencie a snažíme sa vlastne rozširovať výsledky e, našich projektov, aby o tom bola informovaná aj širšia verejnosť. Samozrejme, že máme aj e, memorandum e, o porozumení podpísané s Európskou komisiou a snažíme sa vlastne patričným spôsobom presadzovať aj priority Európskej komisie, pokiaľ ide o uplatňovanie zákonov a presadzovanie týchto zákonov. Teraz sa dostávam k diapozitívu číslo 6 máme vlastne tri takéto e, skupiny. Tá prvá skupina sa zameriava na povolovanie e, rôznych projektov, inšpekciu a presadzovanie legislatívy. Je to veľmi široká oblasť. Pokiaľ ide o dohľad a inšpekciu, hlavne sa zameriavame na rôzne od odporúčania, hlavne pokiaľ ide o minimálne um, limity. To je vlastne referenčný materiál, pokiaľ ide o naše inšpekcie, ale snažíme sa samozrejme aj uh, zohľadňovať rôzne smernice, smernicu o odpade a tak ďalej. Pokiaľ ide o túto druhú skupinu, ide o cezhraničné zásielky odpadu. Je to špecializovaná skupina, ktorá sa zaoberá len uh, rôznymi predpismi v nadväznosti na tieto cezhraničné zásielky odpadu. Dá sa povedať, že toto je skupina, ktorá sa hlavne venuje rôznym projektom, v ktorých e, sú zastúpení zástupcovia rôznych členských krajín, respektíve krajín, ktoré sú členmi nášho združenia. Pokiaľ ide o tú tretiu skupinu, e, táto sa zameriava na lepšiu e, reguláciu, to znamená lepšie predpisy. Tam ide v podstate hlavne o otázky praktického dosahu a možnosti presadzovania. Samozrejme, že pokiaľ ide o tieto skupiny, tie si vypracovávajú patričné kontrolné zoznamy a snažia sa podľa tohto vlastne hodnotiť isté záležitosti. Takže toľko o týchto tzv. klastroch, pokiaľ ide o tieto rôzne skupiny zamerané na rôzne veci. Takže chcel by som povedať pár slov o, tom prvo, o tej prvej skupine. Tam ide v podstate o dohľad a inšpekcie. Toto je skupina, ktorá naozaj berie v podstate do úvahy hlavne minimálne kritériá v nadväznosti na environmentálne inšpekcie. Ako veľmi dobre viete, toto je vlastne nariadení, ktoré v súčasnosti e, je revidované zo strany komisie Impel pred niekoľkými rokmi vlastne vypracovalo základ tohto nariadenia tým, že form, sme formulovali e, tie minimálne kritéria, ktoré je potrebné zohľadňovať v, pri inšpekciách a toto samozrejme e, sa prevzalo do tohto nariadenia. Samozrejme, že ide o celý rad rôznych projektov, ide o inšpekčné praktiky, politiky a ešte stále e, sme zapojení e, do tzv. peer review programu, čiže programu, e, kde v podstate tú kontrolu robia naše proťažky. A samozrejme, že vypracovávame rôzne dokumenty, ktorými usmerňujeme prácu environmentálnych orgánov. Samozrejme, že jedným z takýchto usmernení je napríklad plánovanie v rámci tohto projektu robiť tie správne veci. Takisto sme e, poskytli aj isté e, materiály v nadväznosti na revíziu e, tohto nariadenia, do ktorého je teraz zapojená komisia. Predložili sme konkrétne návrhy, ako by sa vlastne dala posilniť toto odporúčanie Teraz by som chcel povedať niekoľko slov o iniciatíve e, Impel Review. Snažíme sa v podstate um, zapojiť množstvo environmentálnych organizácií. Ide v podstate o to, aby sme v tomto odporúčaní um, zohľadňovali hlavne túto spoluprácu členských krajín a, a samozrejme aj rôzne výkaznícke postupy e, v nadväznosti na inšpektoráty e, a lepšie e, praktické kroky. Toto je samozrejme niečo, čo nám pomáha v práci inšpekcií. Táto iniciatíva Impel Review Initiative má samozrejme niekoľko výhod. Vlastne to poskytuje poradenstvo alebo rady vlastne e, v nadväznosti na štruktúralne záležitosti a formáty. Tento orgán si môže potom e, vybrať presný rozsah takéto revízie, e, zohľadňujúc špecifické potreby, pretože nejaký orgán, povedzme, je v istej etape vývoja a potrebuje isté rady od ľudí z praxe z iných krajín, aby v podstate bolo možné rozvíjať potom takýto orgán ďalej Samozrejme, že e, sa tu počiarkujú aj tie dobré praktiky a e, skúmame aj možnosti zlepšenia našej práce. Toto je správa, ktorá obsahuje množstvo odporúčaní a patričný orgán môže ďalej na základe e, týchto informácií zlepšovať svoju organizáciu. A samozrejme, že aj iné organizácie sa môžu poučiť z týchto odporúčaní a zlepšiť svoje každodenné praktiky a uplatňovať ich v svojich organizáciách. Táto iniciatíva Impel Review Initiative tá sa vykonávala v celom rade rôznych krajín. Minulý rok portugalský inšpektorát eh, vykonal takéto IRI, eh, teraz to bude slovinský a na budúci rok to bude chorvátsky a, a eh, lotišský inšpektorát, ktorí prejdú touto iniciatívou. Toto je schéma alebo plán, ktorý by sme chceli naďalej rozpracovávať. Snažíme sa ho zlepšovať, aby to bolo ďaleko efektívnejšie pre viac takýchto orgánov v členských štátoch a myslím si, že sme úspešní z tohto hľadiska, pretože dnes máme veľmi veľa nových krajín v podstate, ktoré sa snažia uplatňovať toto IRI Máme istý formát, ktorý e, vlastne e, realizujeme a je to naozaj veľmi e, užitočná a plodná diskusia medzi týmito orgánmi a patričnou vládou. Snažíme sa samozrejme o to, aby sme pristupovali k týmto veciam rovnakým spôsobom. Samozrejme, že to bolo nedávno podrobené um, revízii um, a ak dovolíte, o tomto by vám povedal niekoľko slov môj kolega. Ďakujem vám za túto možnosť prezentovať vám e, tento projekt Doing the Right Things, robiť tie správne veci. Samozrejme, že toto je projekt, ktorý sa zameriava na plánovanie environmentálnych inšpekcií. E, pôvodne to rozpracovalo Holandsko v spolupráci so Spojeným kráľovstvom, Írskom, Portugalskom, Nemeckom, prebačte, Nemeckom, Polskom a Maďarskom. Všetky tieto krajiny sú súčasťou tohto projektu. V mojej časti prezentácie poviem niekoľko stručných slov o tom, ako vlastne sa snažíme tieto otázky implementovať a samozrejme ešte detaľnejšie popíšem, ako vlastne prebieha celý tento projekt. Samozrejme, že ide vlastne o plánovací cyklus, ale aj o cyklus environmentálnych inšpekcií. Samozrejme, že um, poviem, popíšem vlastne aj toto usmernenie, ktoré sme vypracovali a samozrejme, že štruktúra úlohy inšpektorátov v rozličných členských štátoch uh, sú veľmi odlišné Takže samozrejme, že e, táto kniha s usmernením s usmerňovaním bola patričným spôsobom veľmi flexibilná. Myslím si, že to pomohlo členským štátom v tom, aby konali v súlade e, s odporúčaním v nadväznosti na minimálne kritéria environmentálnych inšpekcií. Na ďalšom diapozitíve, diapozitíve číslo 13, vidíte hlavné kľúčové plánovacie záležitosti a keďže vidíme, že zdroje týchto inšpektorátov sú obmedzené a že e, tieto inšpektoráty splňajú veľmi veľa úloh a majú patričnú zodpovednosť v patričných oblastiach. Preto je veľmi dôležité, aby vlastne ich práca bola veľmi efektívna. Museli sme si preto stanoviť isté priority. Potom, ako sme si stanovili tieto priority, samozrejme sa musíme zameriavať na to, čo vlastne chceme dosiahnuť a akým spôsobom to budeme dosahovať. Všetko toto sa potom e, prepojí do inšpekčného plánu alebo plánu inšpekcie patričného inšpektorátu. Samozrejme, že tento projekt Doing the Right Thing nám trval doteraz dva roky. Začali sme to robiť minulý rok a predminulý rok a v minulý rok sme to sfinalizovali. Samozrejme, že členské štáty si stanovujú isté priority, pokiaľ ide o túto otázku. Zameriavame sa na tie najlepšie praktiky, ktoré existujú a dospeli sme k takému záveru, že je potrebné isté usmernenie a presne to sme urobili. A síce v roku 2007 sme vypracovali vlastne túto knihu usmernení ktorá vedie tieto inšpektoráty krok e, za krokom e, k stanoveniu si priorít. Začali sme expertným workshopom. Túto knihu s usmerneniami sme ukázali rôznym expertom v rôznych členských štátoch a požiadali sme ich, aby e, si to preštudovali, aby vypracovali inšpekčný plán podľa tejto metodiky a potom samozrejme, aby nám dali isté odporúčania v nadväznosti na možnosti zlepšenia tejto knihy. Takže to sme presne spravili a aj ak sme si mysleli, že je to naozaj vynikajúce, tak predsa len sme si dali poradiť. Pozvali sme ľudí z praxe, z väčšiny členských štátov. Tri dni v podstate sme ich školili v tejto metodike. V roku 2009 sme začali e, s realizáciou Usporiadali sme workshopy a snažili sme sa do tej miery, do akej je to možné, vlastne podporovať členské štáty v realizácii, v implementovaní tejto metodiky. Takže ako Janu vám to už pred, predostrial, začali sme v podstate e, s rozširovaním istých, e, istého povedomia. A pokiaľ ide o webovú stránku. Samozrejme, že túto webovú stránku využívame hlavne na to, aby sme rozširovali znalosti o dobrých praktikách. A je tam samozrejme aj um, istá časť, ktorú venujeme uh, environmentálnemu inšpekčnému cyklu. Tento cyklus vychádza z odporúčania, pretože tam nájdete celý rad rôznych takýchto klastrov, tak, ak, takých vecí ako je plánovanie, výkazníctvo um, a tak ďalej. Toto vidíte na diapozitíve číslo 15. Pokiaľ ide o plánovanie, samozrejme, že predovšetkým sa musíme zamyslieť nad tým, že čo chceme robiť, čo je najdôležitejšie, ako to chceme dosiahnuť a teraz a samozrejme aj ako to budeme dosahovať, potom, pokiaľ ide o, samotný rámec e, realizácie, tam ide vlastne o odbornú prípravu a tak ďalej. O zár... Musíme zabezpečiť, aby naozaj sme mali dostatok, e, dostatočnú vybavenosť, aby sme patrične zaškolili týchto inšpektorov. A potom samozrejme tam ide o samotné návštevy priamo na mieste, inšpekčné návštevy, o, o ukladanie týchto inšpekčných správ a tak ďalej. A samozrejme, že tam ide aj o monitorovanie e, práce takéhoto inšpektorátu, ako to robiť, ako vlastne hodnotiť e, výsledky práce v nadväznosti na to, čo sme si stanovili v inšpekčnom pláne. Tento environmentálny cyklus inšpekcií je samozrejme veľmi dôležitý. My sme si uvedomili, že e, sú isté časti, ktoré sú trochu komplikované a práve v nadväznosti na túto časť, ktorá sa zameriava e, na plánovanie, tak tam sme zistili, že by sme to mohli ďaleko širšie poňať. Čiže e, musíme sa zamyslieť nad tým, ako aké sú úlohy inšpektorátu, aká je jeho zodpovednosť, ako si musí stanoviť priority, čo je najdôležitejšie urobiť, čo týmto dosiahneme, ako to chceme dosiahnuť, napríklad pokiaľ ide o definovanie e, cieľov a stratégií, to máme práve e, v tej kolónke 1C a potom podľa toho vypracovávame plán inšpekcie. Samozrejme, že sme sa snažili vlastne zameriavať na tento cyklus, pokiaľ ide o e, inšpekcie to máme na ďalšom diapozitíve. Prešiel by som tie rôzne položky, ktoré tam máme vymenované. Znovu začíname eh, jedna Ačkom, to znamená popis eh, kontextu. Inšpektorát sa musí veľmi um, zamerať na úlohy a aj na ciele na národnej úrovni. To znamená, že musíme presne popísať, aká je geografická oblasť, za ktorú takýto inšpektorát zodpovedá. Takisto musíme získavať informácie v nadväznosti na stav samotného životného prostredia, na to, že či vlastne um, konajú v súlade s legislatívou všetky orgány um, alebo firmy, ktoré sú činné v tejto oblasti v danom regióne. Potom si musíme stanoviť isté priority. Uh, a vidíme prirodzene, že aj hodnotenie rizika je niečo, čo je potrebné e, zapracovať do smernice o emisiách, pretože v článku 23 máme jeden odsek, ktorý je venovaný práve inšpekciám a tam sa hovorí o tom, že je potrebný prístup e, súvislosti s analýzou rizika, aby sme si samozrejme stanovili aj eh, to množstvo inšpekcií a samozrejme, že toto vychádza z hodnotenia rizika, respektíve z analýzy rizika, ako sa to dá robiť. A musíte samozrejme brať do úvahy aj patričné zdroje, ktoré máte k dispozícii. Ďalšia kolónka 1C, definovanie cieľov a stratégií musíte vedieť, čo je dôležité a potom si musíme definovať samozrejme, že čo chceme dosiahnuť a ako to chceme dosiahnuť. Čiže si musíme stanoviť naše ciele a konečné ciele a podľa možnosti naozaj k tomuto pristupovať veľmi rozumným spôsobom. Keď vieme, čo chceme dosiahnuť, tak potom prirodzene si musíme napísať, ako to budeme dosahovať ako vlastne budeme k tomuto pristupovať, aby sme boli podľa možnosti čo najefektívnejšími. A samozrejme, že to nie sú len návštevy priamo na mieste, to je stratégia, ktorú si musíte definovať. Musíte si e, definovať v podstate aj také veci, ako budete vlastne podporovať e, také e, subjekty, ktoré vlastne konajú v súlade s legislatívou a potom e, v tom 1D, tam sa to vlastne všetko spája. E, plán inšpekcií sa vypracuje, je to samozrejme otvorené, verejne dostupné a prirodzene, že sa tam aj e, ten samotný e, časový plán e, do toho musí zapracovať. A potom revízia a revidovanie, to je mimoriadne dôležité, pretože budeme musieť naozaj kontrolovať, či všetko je patrične aktuálne či skutočne dosahujeme tie ciele, ktoré sme si stanovili a ak je to potrebné, samozrejme budeme musieť zrevidovať náš prístup. Ten posledný diapozitív sa týka samotnej knihy usmernení. Ako vidíte na tomto diapozitíve, Tam je vlastne popísané, že ako je štrukturovaná táto kniha s usmerneniami. Máme tam tri hlavné kapitoly. V tej druhej kapitole to sú informácie o odporúčaniach, o odporúčaní samotnom a v kapitole číslo 3 sa snažíme toto všetko prepojiť na cyklus inšpekcií, ktorý vypracujeme a v kapitole 4 tam sa naozaj detaľnejšie zameriavame všetkými týmito e, záležitostiami, to znamená, ako sa identifikuje rozsah inšpekcií, ako zbierame informácie, ako robíme hodnotenie rizika a tak ďalej. To znamená, že to je detaľnejší popis všetkého toho, čo je potrebné urobiť. Všetky tieto informácie prirodzene budú aj na webovej stránke e, Združenia Impel a pracujeme na tejto stránke. E, naozaj je veľmi nová táto stránka, e, veľmi tvrdo sme na tom pracovali a vlastne e, táto kniha s usmerneniami bude takisto súčasťou tejto stránky. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Chcel by ste niekto dodať niečo k týmto príspevkom, ktoré sme si vypočuli? Ďakujem pekne, že sa môžem vyjadriť v mene komisie. Nemám dôvod, prečo by som niečo chcel dodať. Akorát by som chcel povedať v mene komisie, že tento projekt Doing the Right Things patrí určite medzi tie najlepšie, najzmysluplnejšie projekty, ktoré sa vykonávajú, lebo je to veľmi dôležitú tému, kde ide o plánovanie, vykonávanie, monitoring, kde ide o realizáciu e, takýchto inšpekcií. A keď ide o ekologické inšpekcie, tak e, dôležité sa obrať nielen tým, ako sa vykonávajú, ale ako by sa mohli preverovať a vykonávať efektívnejšie a keďže je tu určité prepojenie medzi týmto projektom a medzi odporúčaniami pre minimálne štandardy inšpekcií, kde sme v kontakte s Impel a kde sa zaoberáme aj skúsenosťami, ktoré vyplývajú z rozličných projektov, ktoré sa týkajú revízií, odporúčaní. Toto som chcel a ďakujem pekne. Merci, qui euh, souhaite euh, intervenir. Ďakujem pekne. Kto by sa chcel vyjadriť? Pán Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoča. E, ja som bil zelo Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mňa veľmi potešila táto prezentácia a mám z nej dojem, že táto organizácia skutočne koná správnym spôsobom. Mňa by na tomto mieste zaujímalo, čo odporúča, aké sú vaše odporúčania, respektíve kde podľa vášho názoru bolo nevyhnutné čo najintenzívnejšie konať. Est-ce qu'il y a d'autres questions sú ešte nejaké ďalšie otázky? Nie. Ja by som ešte chcela prezentovať moju otázku pred tým, ako vám dám možnosť na odpoveď. Minulý rok sa vytvorila určitá skupina, na jeseň bolo to 8. októbra, išlo o to, aby sa vytvorila určitá organizácia pre inšpekcie a išlo o prípravu smernice o ekologických inšpekciách. Mňa by zaujímalo, aká je tam situácia. A potom ešte doplňujúca otázka. Keď skonštatujete, že došlo k nejakým nedostatkom pri transponovaní predpi- alebo smernice alebo pri implementácii predpisov, ako sa postupuje, oznamujete to komisii? aby ste vyjadrili vašu nevolu voči členskému štátu, ktorého sa to týka. A teraz ste pán Zeber. Pani predsednička, ja by som mal otázku na zástupcu komisie a ide o to, tie poznatky, ktoré získavala táto sieť, ako sa to zapracováva do práce komisie, ako sa zohľadňujú, ako sa to odzrkadľuje na návrhoch, aké zmeny sme mohli skonštatovať porovnaní s tým pôvodným stavom predtým, ako sa zahájila táto iniciatíva Impel. <coughs> Pardon. Les questions s'adressaient tant euh, au premier intervenant Tie otázky, ktoré boli položené, sa samozrejme týkajú by dvoch rečníkov, ale poprosil by som napriek tomu najprv komisiu, aby zodpovedala a potom Potom by som poprosila odpoveď na otázku pána Zebera, na moju otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vychádzajúc z oznámenia komisie z roku 2007, a môžem povedať, že teraz sa pripravuje revízia. Komisia pracuje na dopadovej štúdii, kde sa zvažujú viaceré možnosti. To znamená, že my nepracujeme len na revízii alebo úprave existujúcich odporúčaní, ale sú tam tým pádom aj ďalšie možnosti, ktorými sa zaoberáme. To sa môže týkať napríklad možného, možnej úpravy odporúčania do horizontálnej smernice a potom sú tu odporúčania a tu by bolo možné vypracovať také odporúčania, ktoré sa budú zameriavať na tie sektory, kde sa vyžaduje, e, aby to boli právne záväzné tieto odporúčania. A sú veci, ktoré by mohli pozostať iba z týchto možností. To znamená, že zaoberáme sa týmito otázkami v takom širšom kontexte a v súčasnosti očakávame, že sa ukončí tá dopadová štúdia, mohlo by to na konci leta, respektíve v septembri a Takže čakáme, že dopadová štúdia mala byť hotová na jeseň. A uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. Rátame s tým, že naše návrhy predložíme na začiatku budúceho roka. Samozrejme, že sme zohľadnili a zohľadňujeme tie návrhy, ktorými prišiel Európsky parlament minulý rok ale v súčasnosti ešte mm, myslím si, že nie je možné anticipovať, akým smerom sa to bude vyvíjať. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo našim rečníkom, pán Tekens. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Čo sa týka tej otázky tých štátov, ktorým je nutné najviac pomôcť, Myslím si, že to záleží od samotnej témy alebo všeobecnosti, keď ide o zlepšenie tej inšpekčnej práce a kde ide o, inšpe- o environmentálne inšpekcie, tak myslím si, že členské štáty, nové členské štáty využili poznatky starých členských štátov a sú tu určité programy, ktoré umožňujú výmenu skúseností a pomáha aj tento samozrejme náš program Ide o to, aby všetky členské štáty rovnako profitovali. Tieto skúsenosti máme tu určité porovnávacie štúdie a snažíme sa zamerať na dobrú prax v jednotlivých štátoch a zistili sme, že tu boli určité kroky, z ktorých sa mohol každý poučiť. My si myslíme, že naše poznatky môžu pomôcť v jednotlivých procesoch. Aj komisia môže využívať. Sú tu viaceré projekty, kde pracovníci komisie úzko spolupracujú s tými ľuďmi, ktorí sú zapojení do praxe. A to je určitý spôsob, ako sa snažíme využiť našu expertízu a prispieť k formovaniu politiky. Čo sa týka samotných odporúčaní, ako som už spomínal, my sa opierame o praktické skúsenosti, kde pracujeme v rámci súčasných odporúčaní a prišli sme s mnohými návrhmi, ktoré sú veľmi konkrétne a týkajú sa toho, ako zlepšiť tie odporúčania, alebo samozrejme aplikácia v praxi. Vieme, že sú tam niektoré prvky, ktoré nie sú jasné. Sme tam prišli s odporúčaniami a pevne verím, že budú zohľadnené. potom pre nás je dôležitý taký dôsledný prístup, lebo na jednej strane máme samozrejme odporúčanie, na druhej strane máme tu smernice a nariadenia, sú tam určité požiadavky na inšpekcie. A z našho hľadiska toto je dobrý smer, ktorým sa to uberá. Sú tu určité obavy, či sa to bude celé vypracovať jednotným spôsobom. A to preto, aby inšpektoráty v členských štátoch ktoré musia implementovať jednotlivé nariadenia a smernice, aby mohli využiť určitý jednotný model, ktorý bude aplikovateľný pre všetky typy legislatívy. A my si myslíme, že odporúčanie alebo budúcnosti, možno smernica o inšpekciách, by mohla splňať túto funkciu takého celkového komplexného prístupu v oblasti eh, environmentálnych inšpekcií Pán Zeber, ešte vy ste sa chceli vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som veľmi nepochopil, čo bolo teraz povedané, lebo ako ja vnímam tento projekt, mne tu ide o lepšie nariadenie, lepšie riadenie a nie len vzťah na inšpekcie. Mňa by zaujímalo skutočne, ako zabezpečuje komisia to, aby sa tie skúsenosti zapracovali do legislatívneho procesu, ako sa to uplatňuje z praktického legislatívneho hľadiska, ako to vidíme na vrch komisie. My samozrejme sa budeme snažiť zlepšiť našu časť práce. Ide o to, aby táto iniciatíva Impel skutočne viedla potom k lepšej legislatíve v oblasti e, životného prostredia. Takže toto je pre nás dôležité aj z hľadiska členských štátov. Ďakujem pekne. Chceli by ste e, zodpovedať túto otázku? Áno, ďakujem pekne, rád zaujímam ešte raz stanovisko. Projekt Impel sa vykonáva v rámci klastra 1. Týka sa vykonávania inšpekcií, schvalovania a tak ďalej a netýka sa priamo činnosti klastra 3, ktorý sa berá lepšou, lepším legislatívnym rámcom. Výsledky práce Impel Viem, že prebiehajú asi 5 rokov. Boli tu viaceré projekty, ktoré sa predložili. A tieto výsledky sa v rámci revízie odporúčania budú podrobne skúmať. A v tejto súvislosti sa uskutočnilo stretnutie s zástupcami Impel a chceme sa zamerať na potenciál, na možnosti a zaberať sa tým, ako je možné ešte zlepšiť tie odporúčania. Odporúčania sa netýkajú iba jednotlivých špecifických oblastí a tu by som chcel povedať, že v najbližších týždňoch sa v tejto súvislosti uskutočí špecifické stretnutie medzi komisiou a Impel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky? A tu by som sa chcela vrátiť našim rečníkom a chcela by som sa im poďakovať za diskusiu na dôležitú tému. Ide tu o zvýšenie efektivity toho, čo konáme. A teraz sa dostávame k bodu 5 nášho programu. Je to ústna otázka od pani McEwen a pána Schnellharta. Téma je kontrola mesa. Je tu oblasť, v ktorej máme určité skúsenosti. Najprv dostane slovo komisia,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 Čo sa týka kolegov, ktorí predložili tú ústnu otázku, by som chcel povedať, že komisia v júli 2009 predložila správu, ktorá obsahuje fakty a týka sa uplatňovania tzv. hygienického balíčka. Tu ide o uplatňovanie všetkých pravidel, ktoré sa týkajú zaobchádzania s potrebinami, Sú tu pravidlá pre inšpekcie na bytunkoch tu neboli žiadne legislatívne návrhy ani návrhy na úpravu existujúcich pravidiel. Nebolo tu ani žiadne stanovisko komisie, ktoré by sa týkalo prípadných zmien. Chcel by som teraz e, reagovať na otázku troch poslancov. Bolo položených viacero otázok a chcel by som ich postupne zodpovedať. Takže najprv tu išlo o informácie od veterinárnej agentúry. Tieto dokumenty sú verejné a komisia povedala, že tam boli určité nezrovnalosti pri uplatňovaní v členských štátoch. No a ten redukovaný rozpočet, ktorý je v dispozícii pre inšpekcie, a nedostatočné personálne vybavenie v členských štátoch nestačia ako argumenty na vysvetlenie všetkých eh, problémov alebo nedostatočné, nedostatočné uplatňovanie v členských štátoch. Za posledných 18 mesiacov situácia ešte zhoršila a samozrejme to súvisí s tým, že je tu hospodárska kríza a členské štáty musia redukovať počet svojich zamestnancov, všetky orgány alebo členské štáty jednoducho znižujú personálne vybavenie. Iste viete, že takmer všetky vlády Európskej únii e, toto uložili inšpečným službám takto postupovať, no a to vedie k určitým problémom. Týka sa to prípravy a školenia e, inšpektorov, nedostatočnej prípravy a vedie to potom k tomu, že to, tá implementácia v členských štátoch je skutočne rozdielna. Toto nás veľmi znepokojuje. My sme chceli, aby to uplatňovanie vo všetkých členských štátoch bolo jednotné, tak v starých ako aj nových štátoch. By sme chceli, aby sa jednotne postupovalo vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Aby sa takto uplatňovali pravidla pre potravinovú bezpečnosť. Toto je našim spoločným cieľom. A potravinový a veterinárny úrad veľmi pozorne sleduje situáciu v členských štátoch a vidíme, že je možné mnohé zlepšiť. Potom je tu druhá otázka, tá sa, tá sa týka nezávislosti inšpekcií. Samozrejme, zdieľame tu názor troch členských štátov, kde sa udia, ktoré, ktoré sa týkajú čo sa týka bytunko, áno, Inšpekcie musia byť nezávislé. Ide o to, aby v bytunkoch existovala možnosť mať pracovníkov, ktorí prešli potrebnou prípravou. Potom sú tu určití pracovníci ministerstiev, ktorí spolupracujú s inšpektormi, sú pod ich dohľadom. Toto je ale zakázané v pre bytunky, kde sa porážajú, poráža hovedzí dobytok alebo ošípané. Takže by som sa povedať, že v tejto oblasti je to úplne jasné. Čo sa týka poplatokov za veterinárne inšpekcie, tie závisia od toho, aké personálne vybavenie majú inšpekčné úrady. Viete, že v roku 2008 sa prišlo s požiadavkou, aby sa vykonali kontroly súkromnými subjektami a potom sa zistilo, že vlastne ten systém poplatku je veľmi komplexný a zložitý a to hodnotenie zistilo, že sa v jednotlivých štátoch postupuje veľmi rozdielným spôsobom. Práve prebieha dopadová štúdia, ktorá má viesť tomu, aby sa upravili existujúce predpisy, lebo tie sa vypracovali pred takmer desiatimi rokmi a vlastne nezodpovedajú súčasnej hospodárskej situácii. legislatívny návrh sa predloží v tomto výbore, ako aj na rade v roku 2011. No a potom je tu poslaná otázka. Tu išlo o tých súkromných asistentov v súvislosti s kontrolami v bytunkoch, kde sa, kde sa pracuje s červeným mesom. Je to tak povediac pomocný personál. Podľa mňa toto by nemalo viesť tomu, aby sa bezpečnostné štandardy znižovali. To nie je to, čo by sme chceli. Ide o to, aby úroveň ochrany zdravia zvierat, ale aj ľudí, aby táto úroveň bola garantovaná. V súčasnosti sa takto postupuje iba na niektorých bytunkoch a v malom objeme. Ide o to, že národné orgány musia povolovať striedenie každého bytunku a zároveň členské štáty, ktoré sa rozhodli ísť cestou tohoto riešenia, majú určité problémy s exportom do tretich štátov. Mnohé tretie štáty neuznávajú tento postup a požadujú, aby sa vykonala stála inšpekcia zo strany lokálnych úradov. A ak sa takto nepostupuje, tak niektoré tretie štáty nechcú povoliť dovoz e, hydiny alebo zajacov, králikov. Čo sa týka tej štvrtej otázky, by som chcel povedať, že v novembri 2009 Rada a komisia boli požiadané, aby prišli s návrhmi, ktoré sa budú týkať e, inšpekcií ante mortem na bytunkoch. Tu ide teraz o všetky zvieratá, o veľké zvieratá, malé zvieratá, o vidinu, My sme v tejto súvislosti položili otázky FC. Kde sme sa ich pýtali o kladných a negatívnych stránkach terajších inšpekcií, o prí... sme sa ich pýtali na prípadné zmeny a my čakáme a rátame s tým, že v roku 2011, 2012 dostaneme odpoveď, lebo sa musíme v súčasnej situácii pripraviť na to, že podmienky bude nutné opraviť. Mnohé pravidlá, ktoré sa týka bytunkov, pochádzajú z 50. až 60. rokov. Vtedy sa vychádzalo z určitých chorôb, ktoré už dnes neexistujú, napríklad tuberkulóza hovedzieho dobytka, tá už je neaktuálna vo väčšine členských štátov, výnimkou dvoch. Áno, v týchto dvoch štátoch tam sú ešte určité problémy, ale väčšina členských štátov má tento problém vyriešený a choroba takmer zmizla. Čo sa týka e, činnosti veterinárov alebo asistentov, sa zdá byť zbytočná, je nutné takto postupovať alebo nie, to nám poskytne usmernenie EFSA. Potom tu bol ešte druhý krok, ten súvisí s konferenciami, ktoré sme s ktorými, ktoré sme zahájili. Tam sú zapojení všetci aktéry, súkromné subjekty, štátne orgány, tretie štáty. A prvá konferencia sa uskutočnila pred približne mesiacom. Ďalšia zo série konferencií sa uskutoční 25. októbra. A ak by vaši poslanci mali záujem, pani predsedníčka, rádi pošleme pozvánku tým, ktorí majú to záujem a môžu sa potom vyjadriť tejto téme. Ďakujem pekne, pani predsednička. To boli odpovede na tie otázky, ktoré položili kolegovia. Ďakujem vám veľmi pekne za váš príspevok. Pán Schnellhardt, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie tejto otázky. Myslím si, že oznámenie komisie, ktorú, ktoré sme všetci dostali. To je veľmi dobré a odpovedá realite. Um, ehm, také ako to nájdeme aj v Európe. A takisto sme mohli vidieť, že ten, ehm, tá zmena paradigiem Um, sa musí zrealizovať práve v oblasti hygieny um, potravín. Že táto zmena sa teda pre, táto zmena prebehla veľmi dobre. Ja to považujem za skutočne veľmi dobré. Uh, a úspešné. Ale my sme položili túto otázku práve preto, že sme si mysleli to, čo sme povedali aj zástupca komisie a že sme sa o, o niečo obávali a chceli sme vlastne predtým varovať. Samozrejme je veľmi dôležité vedieť, že finančná kríza sa dotýka všetkých oblastí, všetkých krajín, ale uh, ja by som chcel pripomenúť jedno, že členské štáty doteraz aj bez finančnej a hospodárskej krízy práve v tejto oblasti veľmi šetrili. Takže najskôr sa čakalo na finančnú otázku a teraz e, to na to, e, teraz to na to presunú, či tú zodpovednosť, tak to nie je dobré my sme mali predsa kontrolné kontrole mechanizmy. Vyzerajú členské štáty upozorňovali, že v týchto oblastiach sa stále šetrí. My sme mali viacero situácií, kedy kontrola potravín určitých podnikov sa takmer zanedbávala v plnej miere, bez ohľadu na meso samozrejme, ale keď a pokiaľ teda E, podniky, ktoré, e, ktoré vyrábajú potraviny, sa kontrolujú raz za 3-4 roky, tak si tieto kontroly vôbec môžeme ušetriť, samozrejme. My jednoducho musíme tie kontroly robiť častejšie a musíme zdvihnúť prst a upozorniť aj komisiu, že tu musíme jednoznačne upozorniť členské štáty na ich úlohu. A tento uh, Eh, toto teda znižovanie personálu aj pri eh, kontrole mesa, ktoré je bezpodmienečne potrebné. Toto musím, tu musím povedať a tu musím upozorniť, že pri um, zajacoch, pri um, hydine a ďalšom mese, že tu, je, tu sú problémy. Ja sám som bola, kedy pracoval v minulosti v podniku, ktorý eh, bol podriedený v rámci koncernu eh, Lema a eh, toto je veľmi komplikovaná pozícia. Určite áno, ja chcem všetkých požiadať, aby sme jednoducho nepripustili, myslím si, že to je jednoducho oklamanie ľudí, aj tých, ktorí tam stoja, a ktorí pracujú. A títo, títo ľudia spôsobujú náklady tak či tak a či to bude menej, to je podľa mňa pochybné. Ja si myslím, že musíme viesť ďalšie diskusie, ako sa napríklad môže racionalizovať táto práca. Ja som skutočne za to, aby sa aby sa uh, samozprávy v tých oblastiach, ktoré sú za to zodpovední, e, že títo uh, na tie podniky prenášajú a presúvajú náklady, ktoré často s tou kontrolou samotnou nespo, e, nesúvisia. Takže musím e, povedať, že chceme, aby to bolo transparentnejšie, aby sme v blízkej budúcnosti e, plnili veľmi dôležitú, túto veľmi dôležitú úlohu aj pre komisiu. Ja si viem samozrejme predstaviť, že môžeme vytvoriť a zriadiť súkromné zariadenia, externé zariadenia, ktoré budú robiť túto kontrolu. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité a pri, e, čo sa týka zlepšenia kontroly mesa, komisia správne uviedla, že terajšia metóda, tá pochádza skutočne e, z čias pred druhou svetovou vojnou, takže tu máme skutočne ešte veľké rezervy, tie kontroly, ktoré sa robia v podstate nemajú jasný štatút zdravia. Tu sú potom ďalšie veci, ktoré je potrebné um, zohľadňovať musí tu byť uh, zaručená aj bezpečnosť spotrebiteľa, ale aj reálne reálne odrazenie zmeny musí tu byť um, uvádzané a kontrolované aj zdravotný stav poraženého zvieraťa a tak ďalej. Takže to je veľmi dôležitá úloha a myslím si, že keď sa ešte vrátim k tým um, zamestnancov podniku, ja v podstate členské štáty chcem uh, vyzvať, aby sme tu ešte skutočne im zintenzívnili tú prácu, predovšetkým čo sa zajacov a hyny Ale samozrejme dôležité je, aby sme tie veľmi prísne podmienky, ktoré máme pre červené meso, aby sme ich preniesli aj na toto. Dobre, takže musím povedať, ešte jedno, nemali by sme v každom prípade um, nejakým spôsobom um, uh, ustúpiť pred tlakom členských štátov, e, tak aby sme z e, nákladových dôvodov e, krátili tie kontroly. Jednoducho musíme členské štáty vyzvať aby si plnili svoje, aby si plnili svoje povinnosti, pretože toto je oveľa dôležitejšie, ako stále toho, hovoriť o nákladoch. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Veľmi pekne ďakujem. Predovšetkým ďakujem komisii za to, že odpovedala a <clears throat> za to, že sa angažuje e, v tejto oblasti a chce skutočne presadiť to, že e, potravinová hygiena e, v práve v oblasti mesa je prioritou aj v týchto ťažkých ekonomických časoch. Keby ste, prosím vás, pekne mohli láskavo objasniť isté veci v nadväznosti na časový harmonogram, pretože vieme, že toto vychádza z istej histórie. Vieme, že v roku 2004 chcela rada a členské štáty vlastne rozšíriť e, takýto režim kontrol, a okrem samozrejme hydiny a e, e, zajacov, králikov, aj na červené meso. A samozrejme, že chceli v podstate sa zbaviť takéhoto nezávislého, nezávislých inšpekčných orgánov, a ja som presvedčená, že komisia o tomto teraz uvažuje a mňa by sa samozrejme zaujímalo to, že e, pokiaľ ide o samotnú správu z FEO, že pravdepodobne uh, komisia uvažuje o istých veciach, o istých problémoch. Samozrejme, to, čo ste nám povedali v nadväznosti na problémy s tretími krajinami a keď hovoríte o tom, že vlastne tretie krajiny nechcú dovážať naše meso, pretože nedôverujú dostačne rôznym inšpekciám, ktoré sa vykonávajú priamo vo firme. Takže ak chcete zmeniť tento systém, a pokiaľ ide o kontroly červeného mesa, to by bolo dobré, ale by to ekonomicky naozaj nepo, mohlo EÚ, ak by v podstate z istých dôvodov sme zmenili ten systém. Takže či by mohla komisia láskavo objasniť svoje stanovisko, pretože parlament hovoril v roku 2004, že nechce prijať takúto zmenu a nechce e, tento odklon od týchto e, nezávislých inšpekcií pretože e, ľudia tvrdili, že veľmi dobre vedia, že e, takéto tvrdé kontroly sú potrebné e, a aj napriek tomu samozrejme, že si uvedomujú, že sú to vyššie náklady, ale tie úspory sú v podstate ďaleko v menšom rozsahu, ak v podstate takéto inšpekčné systémy nie sú patričným spôsobom presadzované. Takže ako to vlastne je, ako uvažuje o tom komisia v súčasnosti a čo si komisia myslí o týchto otázkach v nadväznosti na tretie krajiny. Ďakujeme Linda, Jill Evans, veľmi pekne ďakujem a ja by som sa chcela poďakovať za komisii za ich vyhlásenie a skutočne som bola veľmi potešená tým, čo som si mala možnosť vypočuť. Samozrejme, že súhlasím s mojimi kolegami, pretože ja si myslím, že by sme mali naozaj zachovávať veľmi vysoké normy, pokiaľ ide o tento mesopriemysel, respektíve pokiaľ ide o priemysel červeného mesa, pretože vieme, že toto biele meso vlastne už nie je dnes, tak povediať, s nezávislými eh, inšpekčnými orgánmi kontrolované. Takže naozaj eh, uvažujeme o tom, že ako by to malo vyzerať, pokiaľ ide o červené meso a či, či by sme mali dovoliť vlastne takýmto bytunkom, aby samotné bytunky sa rozhodovali, rozhodovali o tom, že kto bude robiť takéto inšpekcie. Samozrejme, že je možné modernizovať isté veci a pravdepodobne bude potrebné zmeniť efektívnosť tohto systému a pokiaľ ide o financovanie, máme samozrejme isté dôkazy a videla som to o, v nadväznosti na rôzne orgány, ktoré vykonávajú istý lobizmus aj v tejto rannej etape týchto roz, rozhovorov v podstate e, sa snažia ovplyvňovať isté veci. Takže ak dáme právomoc e, takýmto bytunkom e, zvoliť si svoje vlastné o, o, inšpekčné orgány, ako potom zabezpečíme naozaj vysoké um, vysokú kvalitu týchto noriem, pretože ja si myslím, že to v podstate bude, budú tie isté náklady. Nič z tohto nebude tou lacnejšou opciou, možnosťou, ak chceme skutočne zachovať životaschopnosť eh, tohto priemyslu v nadväznosti na meso, respektíve potraviny. Ja si myslím, že títo nezávislí inšpektori naozaj zaručujú ručia tým spôsobom za zdravie obyvateľstva. A samozrejme, že v mojom volebnom obvode bolo veľmi veľa takýchto arbitrov, ktorí sa snažili vlastne zmeniť pravidlá v roku 2006 a komisia prirodzene má patričné dôkazy o tom, a pozbierali vlastne z FAO isté dôkazy, takže ja by som bola veľmi rada, keby ste mi povedali, že čo vlastne budete robiť na základe tých um, dôkazov, ktoré ste už zozbierali. Komisia hovorí o tom, že tieto zmeny sa v súčasnosti neplánujú, i keď samozrejme sa zameriavajú na túto oblasť a veľmi ma teší to potvrdenie toho, že aj komisia chce skutočne nezávislý inšpekčný systém a že skutočne nechce znižovať e, normy, pretože samozrejme, že náš výbor uh, toto veľmi trápilo a samozrejme, že to trápilo aj parlament v minulosti a chceli by sme v podstate zabezpečiť to, že sa nebudeme hýbať smerom k systému, ktorý by uvoľňoval vlastne e, istým spôsobom takúto dôslednosť, pokiaľ ide o hygienu potravín. A ďakujem pekne, pani Klas. Áno, ďakujem pekne, pani Presinčka. Ja sa chcem presne pridať. Ehm, ja e, chcem povedať, že musíme samozrejme e, rešpektovať isté štandardy. Toto nie je intencia, ktorú máme. Tie, držať tieto e, štandardy na, vysokom, na vysokej úrovni. To my hovoríme o mese. Toto je pre nás mimoriadne dôležité. Ale keď tu hovoríme o štátnych kontrolách alebo inštitucionálnych kontrolách alebo nezávislých kontrolách, tieto E, táto nezávislá kontrola nemusí byť zlá. Môže byť možno, že trošku voľnejšia ako to, čo sa robí zo štátnej strany, zo strany štátu, pretože o tej kontrole je tu moc, je tu hodnota, preto aj nezávislí kontrolóri sú podriadení tomuto právu a platným, platným zákonom. Uh, Eh, čo sa mňa týka, čo mňa, mňa trochu trápi, my máme u mňa doma veľký európsky eh, bytúnok a tento musí konkurovať s inými členskými štátmi, eh, ktoré majú najrozličnejšie ceny. Možno by nám komisia mohla tiež niečo povedať k tomu, ako sa vytvárajú tieto ceny tak, aby sme sa dostali na určité, dostali na určité tú cenovú hodnotu, aby nám chránili uh, Eh, chránili eh, tie pracovné miesta, aby sme boli ale pra- eh, konkurencieschopné, aby sme sa tu veľmi nedostávali od seba, aby sa nožnice neroztvárali, ale aby sme zabezpečili a mohli dodržiavať tie príslušné um, štandardy. Pán Duje, ak by ste chceli zodpovedať na tú otázku, áno, samozrejme, pani predsednička. Áno, možno eh, niečo, čo som možno um, nevysvetlil jasne, to chcem ešte raz um, uviesť. Sú tu dve veci. Tá prvá vec je využívanie týchto súkromných inšpektorov, tých asistentov, ktorí majú nahradiť úradných Eh, inšpektorov. Tak mm, toto sú, toto sú um, dve, dve veci. To sú úradní lekári a potom sú to um, ďalší asistenti vždy podľa veľkosti eh, príslušného bytomku. Určite tu nie je o to, že by sme chceli zrušiť tých úradných veterinárnych lekárov. Určite nie. Eh, oni vždy musia zostať v garanti inšpekcie aj, e, aby prevzali, e, prevzali tú posmrtnú certifikáciu mesa na bytunku, aby kontrolovali ochranu zvierat, aby potom e, prípadne zavedli príslušné obranné a ochranné mechanizmy v súvislosti s, s ochranou zdravej verejnosti. Takže určite toto musíme si ponechať, ale potom tie súkromní inšpektory Títo by mohli nahradiť len tých pomocných pracovníkov, čo znamená, že sú to súkromné osoby, súkromní asistenti, ktorí nie sú veterinármi a títo na základe legislatívy, ktorú parlament v roku 2004 prijal, toto nie je možné urobiť v oblasti e, červeného mesa. My samozrejme nechceme, aby sme Um, to um, riešili, ale pokiaľ by sme to chceli rozšíriť aj na červené meso, tak tu by sme e, to museli predložiť my ako komisia parlamentu v rámci spolurozhodovacieho konania. Ja som však rád, že e, to zatiaľ nie je momentálne našim zámerom. A ako to bude vyzerať za 10 rokov, to je druhá vec, ale momentálne to tak nie je. Takže momentálne sa to vzťahuje len na hydinu a biele meso. Uh, E, druhá vec to je určitá modernizácia, oficiálna inšpekcia, e, pre všetkým u červeného, u hovedzieho mesa, takže nejde e, tu o tých súkromných asistentov, tých súkromných inšpektorov, ktorí by chodili na farmy kontrolovať hydinu. Pokiaľ by ste si však želali, tak by sme mohli pristúpiť istému postupu k dekortizácii tiel zvierat, ale mohli by sme potom použiť alebo vylúčiť určité postupy, ktoré by mohli by viesť ku kontaminácie mesa, alebo by sme mohli zavesť isté opatrenia, ktorými by sa, alebo postupy, ktorými by sa mohla zistiť, mohli zistiť ochorenia ale momentálne to vyzerá tak, že e, keď sa odrezávajú tej časti z tela, keby ten nôž nebol čistý, tak by sa mohlo to meso kontaminovať. Nož, my sme vlastne žiadali, aby agentúra pristúpila, ESA pristúpila k istej modernizácii, aby sa konzultovali isté postupy a procesy aj so súkromným sektorom, s ďalšími organizáciami aby sme zmodernizovali tie postupy. Musíme samozrejme do toho involvovať aj spotrebiteľov, aby sme zistili e, skutočne, aké postupy by boli v budúcnosti najlepšie. Časový harmonogram mm, tu mm, to vidíme tak v polovičke roku 2011 do roku 2012. My vás na tie konzultačné rokovania samozrejme E, a na konferencii vás samozrejme oficiálne pozveme. To určite nebude z večera do rána, to je všetko záležitosť stredodobého horizontu. A teraz ešte niekoľko odpovede na otázku. Pán Šnahár hovoril o tej kontrole raz za tri roky, ale nie na bytunkoch. Je to pravidelne, priebežne v rámci fungovania prevádzky. Raz za tri roky sa kontrolujú podniky, ktoré nie sú jatočnými podnikmi. To sú podniky, kde nie je také vysoké riziko. Dobre, čo sa týka nákladov a cien. Samozrejme, nechceme sa vzdať týchto oficiálnych kontrolorov, chceme nájsť nejakú rovnováhu medzi inšpekciami a zaťažami pre podniky a tým užitkom, ako viete, to sú väčšinou stredne veľké alebo malé podniky, ktoré sa stiažujú na premrštené náklady. Ale my sa musíme spolu s nimi a spolu s úradmi na národnej úrovni snažiť o také spravodlivé nádenie riešenia. Takže tak aby sa skutočne realizovala nezávislá prísna inšpekcia a kontrola, ktorá e, bude zárukou pre spotrebiteľa, ale na druhej strane samozrejme, aby sa poplatky, ktoré musia platiť a musia znášať malé a stredné podniky, mm, aby sa tieto nejakým spôsobom aby sa tieto nejakým spôsobom riešili v rámci toho rozpočtu, ktoré majú e, k dispozícii dispozícii. Pani McEwen a pani Klaas položili otázku, e, ktoré sa e, týka ktoré sa týkali tretich krajín, to je mm, vývoz e, mm, hydiny, tu samozrejme e, boli isté mechanizmy, e, ktoré napríklad pokiaľ toto mm, inšpektori, zdravotní inšpektori z tretich krajín zamietli, tak e, my to potom musíme urobiť, to je problém, to musíme robiť cez Alimentarius, to je organizácia, ktorá má 160 členských štátov a títo sa snažia potom vždy nájsť riešenia a štandardy, ktoré by boli aplikované spoločne. Toto ale sa netýka červeného, teda jeho mesa a jahňacieho mesa, lebo tamto problém, problém nie je. Pani Klas sa pýtala, ako sa budú vyratávať tieto poplatky. My máme nariadenie z roku 1982, ktoré e, ktoré stanovuje výšku týchto cien. Je to, e, zakladá sa to na starej pevni, e, smernici, pardon, ktorá bola noveliz, ktorá bola mm, a ktorá vstúpila do platnosti v roku 1974 a ktorá bola neskôr novelizovaná. Takže vieme, že e, sa tu rozlišuje, či je to jatočný podnik, či je to teda bytunok alebo mliekarenský podnik, alebo je to podnik, ktorý um, produkuje výrobky z rýb, um, je to spojené a teda závisí to aj od e, dĺžky času, ktoré je potrebné na takú kontrolu alebo tiež to prepojené na plat veterinára, pretože vo Fínsku um, Eh, je ten veterinár zaplatený inak ako veterinár v Rumunsku napríklad. Takže je to, myslím, prispôsobené tej príslušnej životnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. A samozrejme, máme tu určite aj takú najnižšiu a najvyššiu hranicu, od ktorých sa jednotlivé členské štáty nemôžu odchýliť. Ehm, žiaľ, zistili sme aj skutočnosť, že niektoré členské štáty ehm, vyvíjajú dlh, e, tlak prostredníctvom ministerstva financí, ktoré, že tie e, čiastky sú stanovené príliš nízko, čo nepokrýva e, skutočné náklady spojené s tou úradnou inšpekciou, aj keď cieľ tohto nariadenia bol práve opačný. Takže v podstate by to malo uh, pokrývať tie náklady na inšpakt na inšpektora, na jeho analytickú činnosť, na cestu, zaslanie vzorky do laboratória a tak ďalej. Ale žiaľ, z tých daňových a rozpočtových údajov e, veľmi často vidíme, že členské štáty stanovujú tieto čiastky na oveľa nižšej úrovni, ako je ich skutočná hodnota tejto inšpekcie, takže tá cena také inšpekcie sa v jednotlivých členských štátov rôzni. A práve z, tvoch, z tohto dôvodu e, budeme navrhovať v roku 2011 pre, preskúmanie e, stanovania ceny. ceny. Zatiaľ je predčasné, aby som hovoril, ako budeme postupovať, ale robíme dopadovú analýzu, chceme eh, si náčrtnúť možnosti, či chceme to totálne deregulovať, alebo či chceme stanoviť identický poplatok vo všetkých 27 štátov za obdobné aktivity, to znamená že tu máme skutočne veľký e, počet, celú paletu možností, e, ktoré máme pred sebou a teraz je myslím predčasné, aby som hovoril o tom, čo komisia vyberie. Samozrejme ešte to e, predložíme parlamentu aj rade, ale vidím, že ešte je tu jedna otázka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som sa chcela poďakovať ja vidím, e, že budeme do toho procesu involovaní včas. Dobre, tá vec sa týka toho, čo zažívam každý deň v mojom volebnom obvode a to je ten poplatok. A ja v podstate e, nevidím, že by e, tieto verejné správy stanovali tie poplatky príliš nízko. Ja mám práve opak je, že že e, tie e, poplatky sa odlišujú na 50 až 60 že sú tu skutočne rôzne veci, ktoré sa tá do toho za, Eh, započítavajú. Takže pre mňa je dôležité vedieť, že aká, aké je to rozpetie eh, v rámci toho poplatku, ktoré môže ten, ktorý podnik eh, vyrobiť. Myslím si, že práve túto, túto šírku by sme mali zúžiť, pretože čo sa týka konkurencieschopnosti, toto je absolútne zásadná záležitosť my vieme, že ehm, daňový poplatník musí stále za niečo platiť, ale chcem vám pripomenúť, že pri vypracovávaní eh, smernice usmernenia sme mali návrh, kde sme hovorili, že tento, toto Uh, tento obnov táto suma platí plus minus 30% hore, nahor alebo nadol. Tak sme vtedy o tom rozhodovali, ale ja musím povedať, že ja sa týmto zaoberám aj uh, u občanov, pretože pokiaľ niektorá verejná správa stanoví, stanoví um, toto za príliš nízke, takže čo s tým komisia urobí? pretože pokiaľ by um, sa stanovili tie poplatky príliš nízke, alebo by sa nejaká časť uhrádzala, bude to považovať komisia, komisia za dotáciu, za subvenciu alebo nie. Uh, pretože e, to je dôležité. Ja mám niekoľko prípadov, e, kde podniky stroskotali práve vďaka tým vysoko nasadeným poplatkom a môžeme o tom skutočne diskutovať. A toto sú otázky, ktoré sa diskutujú e, na báze, teda u ľudí. Ja samozrejme nechcem nič hovoriť na návrh komisie, ten návrh je skutočne veľmi dôležitý a určite sa týka zásadných problémov, ale my musíme jednoducho rešpektovať aj problémy našich občanov. Áno, <laughs> ďakujem. Hovorí pani predsednička, máte teraz e, príležitosť e, zodpovedať na tú poslednú otázku. Áno, je mi to jasné, pán Šnerhard, my vieme, že tá situácia v Nemecku je komplikovaná, ale e, členské, štátom sme dali k dispozícii možnosť samým si stanovovať e, svoje poplatky. A na základe e, federálnej štruktúry v Nemecku je to tak, že každá spolková krajina, dokonca niektorý, e, každý kraj si stanovuje svoje poplatky, čo vedie v Nemecku často k veľmi rozporúplným situáciám. Pre všetkým, čo sa týka poplatkov, ktoré sú 30-50 nad tým, e, ako v, iným, e, v iných e, miestach. Vždycky to závisí od toho, kde ten podnik sídli. A čo platí pre Nemecko, to platí aj pre Európu. Tu sú rozličné situácie, tak ako sme ich uviedli. Ako som povedal, tá situácia je skutočne veľmi heterogénna. A toto samozrejme platí o to viac, keď sa to týka toho jednotlivého členského štátu, ako je napríklad Nemecko alebo Španielsko. My doteraz nemáme žiadnu zmluvu. Ehm, my sme, my sme nikdy nesankcionovali členské štáty, pokiaľ mali príliš nízke tieto poplatky, ale na druhej strane sme, im, sme ich donútili Eh, sme, sme eh, dali, alebo sme stanovili iné podmienky. Eh, to znamená, že musia byť dostatočné kontroly a E, je potrebné, aby si členské štáty robili príslušné, príslušné opatrenia. Buď teda využijú e, poplatky a e, získajú to cez podniky, alebo si musia vytvoriť poľšku v národnom rozpočte. Doteraz sme ešte nehovorili o rozpočtových diskusiách alebo porušenia zmluvy, pokiaľ by boli tieto poplatky príliš nízke. Toto je náš pohľad každom prípade sme ešte nie, nemali ani raz um, proces za porušenie zmluvy. Ale na druhej strane, samozrejme, tie poplatky iste nevedú k tomu, že by nejaký podnik skrachoval. Toto uh, je 1-2 centy na kilo mesa a dokonca aj tie bytunky, ktoré spracovávajú veľké množstva mesa, aj títo e, musia sami povedať, že to nie sú tie podplatky, ktoré by viedli uh, skrachovaniu podnikov. Možno, že úplne malinké, malinké rodinné podniky, ale toto nemôže predsa spôsobiť konkurs, toto možno uh, sa skôr týka um, ďalších prídavných poplatkov, ktoré musí podnik platiť na to, aby uh, sa u neho zrealizovala takto inšpekcia, taká kontrola. Uh, Takže e, musíme si zvážiť, ako cestou pôjdeme, kto to bude platiť, či to bude e, štát, alebo či to bude verejná e, správa, či to budú podniky. Dobre, hovorí pani predsednička, ďakujem. Teraz mám taký malý problém. Čo sa týka správy o um, vykonaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity. Esther Lange, spravodaj, kyňa ešte neprišla, ešte stále e, sedí v aute. Mm, viete, ako to je s tou dopravou. E, máme tu ale celý ratinových spravodajcov. Pokiaľ by ste s tým súhlasili, tak by ste to mohli vyotvoriť. Pretože keď o tom nebudeme diskutovať dnes, tak by sme s tým mohli mať problém. A mali by sme hlasovať vlastne 14. júna. Takže musíme o tom diskutovať dnes. Nie je to legislatívna správa, ale tá téma je samozrejme veľmi, veľmi dôležitá. Dobre, takže budeme postupovať takto. Navrhujem tieňovým spravodajcom, aby to predstavu, aby to predstavili tú tému a možno, že nám to privedie aj našu spravodajkyňu. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca, takže budem musieť teraz predstúpiť a začať hovoriť. Chcela som sa poďakovať pani spravodajkyni za to, čo urobila v nadväznosti na prezentáciu e, tej prvej správy, a respektíve prvého návrhu a e, v nadväznosti na všetky pozmenujúce návrhy, pretože naozaj predložila veľmi dobré pozmenujúce návrhy a to je chcem povedať neskôr. Myslím si, že je veľmi dôležité, a ja som naozaj predložil dosť veľa pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že je dôležité samozrejme sa pridržiavať tých hlavných cieľov. V prvom rade som chcel posilniť uh, toto uznesenie vo všeobecnosti, pretože ja som si myslel, že to nie je dostatočne silné a v podstate tým vysvetľujem niekoľko pozmenujúcich návrhov. A takisto som samozrejme chcel počiarknúť to, že toto je neodkladná záležitosť, pretože ja som presvedčený, že naša streta biodiverzity stále v podstate sa nestretáva s dostatočnou eh, eh, rýchlosťou, eh, ako by sme mali pristupovať k tejto záležitosti. Ďalšia vec, nedostatok politickej vôle, pretože to sme videli v minulej, pri minulej strategii v nadväznosti na biodiverzitu, že sme vlastne nesplnili tie všeobecné uh, ciele, ktoré sme si stanovili. A ja mám taký pocit, že nedostatok politickej vôle je hlavným dôvodom. Je možné zastaviť e, stratu biodiverzity, ak naozaj chceme toto spraviť, ale musí za tým byť politická vôľa. Po štvrt, štvrtým hlavným cieľom bolo to, že som zdôraznil, že potrebujeme lepšiu implementáciu v súčasnosti platnej európskej legislatívy, pretože väčšinu tej legislatívy naozaj máme. Členské štáty by mali len spraviť ďaleko viac z toho, čo už v podstate platí. A posledným bodom všeobecným bodom je to, že som chcel zdôrazniť ekonomickú hodnotu prírody a služieb v nadväznosti na ekosystémy. Jeden z mojich pozmeňujúcich návrhov hovorí napríklad o platbách týmto službám eh, v nadväznosti na ekosystémy a v podstate sa zaoberám aj hľadaním možností zmobilizovať súkromné financovanie, pretože toto bude jedna z možností v budúcnosti. A nakoniec naozaj si myslím, že je veľmi dôležité zamerať sa aj na konferenciu, ktorá sa bude konať e, v Nagoji tento rok na jeseň a samozrejme, že e, tam budeme mať aj ústnú otázku v nadväznosti na našu še, šu, še uznesenie, naše rezolúciu, ale samozrejme, že vidím, že aj pani spravodajkyňa sa venuje tejto konferencii, ktorá sa bude konať v Nagoji. Takže, vážená pani eh, predsedajúca, eh, spolu so zelenými sme zistili, že máme veľmi veľa cieľov, ktoré sledujeme touto správou a chcel by som sa poďakovať všetkým za veľmi dobrú spoluprácu a dúfam, že sa nám podarí presadiť väčšinu týchto pozmeňujúcich návrhov v našom výbore. Veľmi pekne ďakujeme pán Artenis, Arsenis e, za SND by sme chceli samozrejme e, počiarknúť e, nevyhnutnosť pr- pr- zásady predchádzania a myslíme si, že je veľmi dôležitá táto zásada, pretože naozaj je potrebné sa na toto zamerať, pokiaľ ide o stradu biodiverzity. To by sme mali uplatňovať. Ďalej by sme chceli podčiarknúť eh, tie vaše obavy, eh, tak ako to je vyjadrené v pozmenujúcom návrhu 22. A tak ako povedal môj kolega, chceli by sme naozaj zhodnotiť, že čo v podstate nás vedie k takejto politike a tak ako povedal môj kolega, hovoril, že je to nedostatok politickej vôle, ale aj nedostatok e, koherentnosti. A to je v pozmeňujúcich návrhoch 15 a 34. Nielen, že potrebujeme isté ciele, ale potrebujeme naozaj spraviť tieto ciele záväznými, tak ako to je e, počerknuté v pozmeňujúcom návrhu 39, pretože bohužiaľ e, časť tohto neús- časť tohto neúspechu vlastne je um, zapričinená práve nedostatočnou záväznosťou. A ďalej samozrejme potrebujeme počiarknúť spoluprácu s patričnými orgánmi, ako je to vyjadrené v pozmeňujúcich návrhoch 60 a 63. Pokiaľ ide o chránené územia, naozaj musíme zabezpečiť uh, konektivitu, prepojenie týchto chránených území, ako to je v pozmeňujúcom návrhu 55, 65 a tak, ako povedal môj kolega, budeme musieť preskúmať aj možnosti financovania, zvýšiť toto financovanie a nájsť patričné zdroje v nadväznosti na biodiverzitu, pretože zachovanie biodiverzity a tieto investície sú stonásobne efektívnejšie, pretože je naozaj potrebné toto chrániť a toto financovanie a tieto zdroje by sa mali zameriavať samozrejme nielen na znovu nastolenie biodiverzity, ale aj na efektívny a udržateľný manažment, ako je to e, v pozmeňujúcom návrhu 140. A sme presvedčení, že toto je veľmi dôležité práve v nadväznosti na biodiverzitu, a aj politiku e, zameranú na obdobie do roku 2020. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, tam sa snažíme e, povzbudzovať e, k polnohospodárskej činnosti bezodpadovej, ďalej chrániť patričné um, druhy dobytka a ruka v ruke s ochranou biodiverzity pred nebezpečím, ktoré predost, predstavuje široko um, rozšírené používanie geneticky modifikovaných organizmov. My sme presvedčení, že bioenergia je veľmi dôležitá, ako je to počiarknuté v 118. Klimatické zmeny znovu samozrejme by sme boli za kon, patričné kontroly a toto je počiarknuté v pozmenujúcom návrhu 129 a ako povedal môj kolega, potrebujeme skutočne mať veľmi silné uh, stanovisko, ktoré budeme presadzovať v Nagoji. A takisto by sme chceli, aby sa do biodiverzity zapracovali vlastne aj ciele tisícročia ako je to v 129. A samozrejme by sme chceli počiarknúť aj veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú mimo vládne organizácie. A takisto by som samozrejme chcel, aby boli presadené mnohé z týchto pozmenujúcich návrhov spolu e, s návrhmi mojich kolegov. Samozrejme, že e, táto konektivita, to, to prepojenie medzi existujúcimi chránenými územiami je mimoriadne dôležité. To je hlavne v 66. Potrebujeme konkrétnu rozpočtovú linku, pokiaľ ide o biodiverzitu a potrebujeme zabraňovať degradácii pôdy a straty pôdy. Samozrejme, že nechceli by sme podporovať túto myšlienku tzv. E, dobrovoľnej ochrany, um, pretože tam sú tie kategórie um, prinášajúce prinášajúca isté výhody, neprinášajúce výhody. To je dosť ťažké v podstate pochopiť do dnešného dňa a súčasne hodnotenie dopadu ja myslíme si, že to v podstate eh, len spomalí náš postup v nadväznosti na zabezpečenie eh, toho, aby sme neprichádzali o stratu biodiverzity. Ďakujem veľmi pekne. Chcú, hlásia sa iní kolegovia o slovo? Nie. Ach, prepačte, pán Prody. Pán Prody, nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Naozaj si myslím, že toto je skutočne veľmi dôležitá téma. A chcel by som počiarknúť dôležitosť pôdy, ktorá je jedným z najkomplikovanejších ekosystémov, ale súčasne má veľmi veľkú a významnou úlohou, pokiaľ ide o samotnú ekonomiku a hospodárstvo. Takže hádam by som mohol využiť túto možnosť a pripomenúť vám potrebu špecifickej legislatívy, pokiaľ ide o pôdu. A hádam by som práve tak mohol zdôrazniť, aké je dôležité snažiť sa dosiahnuť ďaleko väčšiu presnosť práve pri definícii biodiverzity pretože nejakým spôsobom to považujeme za niečo, čo je celkom um, normálne, že toto je uh, vlastne niečo, čo mu ľudia uh, rozumejú, ale musíte byť schopní merať biodiverzitu a tie rôzne variácie v biodiverzite. A na to, aby sme toto mohli spraviť, potrebujeme ďaleko presnejšie metódy. Takže hádam, by sme mohli v podstate eh, istú možnosť eh, presadzovať, pokiaľ ide o dosahovanie takýchto cieľov. A práve z toho istého dôvodu si myslím, že by sme mali sa hĺbšie zamerať možným dopadom klimatických zmien na biodiverzitu a hlavne pokiaľ ide o problém, rozpúšťania istých látok vo vode a zmeny um, kyslosti vody. A samozrejme, že je tam ďalší problém a síce problém uh, zohrievania sa oceánov. Toto by mohlo vlastne byť niečím, uh, čo by bolo v podstate kontraproduktívne, pokiaľ ide o CO2, ktoré sa vlastne vo vode absorbuje a je to veľmi komplikovaný systém a preto potrebujeme ďaleko väčšie zdroje na to, aby sme skutočne mohli v podstate lepšie tieto veci definovať a byť si týchto vecí vedomí, pretože bez výskumu e, v tejto oblasti a bez istého stupňa presnosti nikdy nebudeme schopní dosiahnuť absolútnu bezpečnosť, pokiaľ ide o zachovanie biodiverzity. Ďakujem vám. Veľmi vám pekne ďakujeme. Samozrejme, že zdieľame s vami toto želanie, ale veľmi dobre viete, ako bola táto smernica a vlastne um, na, ako sa na ňu útočilo a ako isté veci nemohlo presadiť generálne riaditeľstvo pre environment, pre životné prostredie. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Naozaj si myslíme, že táto správa prichádza práve na čas, pretože teraz v podstate e, stojíme na kryžovatke, pokiaľ ide o vypracovávanie novej biodiverzity Rada si to stanovila za nový cieľ do roku 2020 s novou víziou, vyhliadkami do roku 2050. Tento nový cieľ je ambicioznejší, ako bol cieľ, ktorý sme mali do roku 2010 a bohužiaľ sme tento cieľ nesplnili. Takže naozaj stojíme na kryžovatke formulovania novej politiky a dúfajme, že tentokrát to bude úspešná politika a že v roku 2020 nebudeme znovu v takej situácii, že budeme musieť priznať, že sme znovu zlyhali, pretože toto by bolo naozaj neakceptovateľné a bol by to veľmi veľký úder, pokiaľ ide o kredibilitu, dôveryhodnosť Európskej únie. Teraz máme pred sebou veľmi veľké um, reformy máme pred sebou. Reformu spoločnej polnohospodárskej politiky, spoločnej politiky rybolovu, koheznej politiky. A to sú tri obrovské oblasti. A práve ochranu biodiverzity by sme mali v plnom rozsahu v podstate zohľadňovať. A práve preto sme sa zameriavali aj na návrh, pokiaľ ide o reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. E, my plne súhlasíme samozrejme s pripomienkami, ktoré tu odznieli, pokiaľ ide o nedostatočné finančné zdroje, takisto súhlasíme s tým, že nie je dostatočná politická vôľa, že nie je dostatočné povedomie, že si naozaj neuvedomujeme dostatočne naliehavosť tohto problému. Takisto súhlasíme s tým, že pokiaľ ide o legislatívu, ktorá sa zameriava na prírodu, je potrebné samozrejme zlepšiť aj inú environmentálnu legislatívu, ktoré, e, pretože táto legislatíva má veľký dopad na biodiverzitu. A takisto si myslíme, že táto správa naozaj prichádza na čas, pretože e, na komisii v súčasnosti pracujeme na dvoch veľkých veciach. Prvou vecou je vlastne e, vyformovanie novej stratégie v nadväznosti na biodiverzitu, na ktorej budeme pracovať po konferencii v Nagoji. A takisto samozrejme sa snažíme predložiť ambiciózny strategický plán v Nagoji a dúfame, že to bude ambiciózny protokol, aj pokiaľ ide o NBS Takže súčasne veľmi tvrdo pracujeme a vedieme veľmi intenzívne rokovania na medzinárodnej úrovni a takisto sa snažíme vlastne istým spôsobom modelovať túto novú stratégiu zameranú na ochranu biodiverzity. Takže bude dobre, keď si parlament uvedomí, že sa naozaj pripravujeme na Nagoju. Takže naozaj môžeme len súhlasiť v plnom rozsahu s tým, čo tu odznelo zo strany niekoľkých členov parlamentu pokiaľ ide o ten veľmi smutný fakt, že ak pokiaľ nemáme smernicu zameranú na pôdu, pretože jeden zo štyroch živých organizmov žije v pôde, tak skutočne nebudeme schopní dosiahnuť tento cieľ, ktorý sme si stanovili, pokiaľ ide o biodiverzitu do roku 2020. Ďalej invazívne e, druhy, samozrejme, tie nie sú bohužiaľ regulované a e, tým pádom vlastne e, pokulhávame v nadväznosti na Nový Zeland alebo Spojené štáty americké alebo Austráliu. Toto si budeme musieť samozrejme prediskutovať aj s radou, aj s parlamentom, so všetkými inštitúciami a práve z toho dôvodu veľmi vítame túto správu a takisto je tu 194 pozmenujúcich návrhov, takže vítame samozrejme tento veľký záujem a veľký záujem, ktorý má tento výbor o túto tému. A prirodzene, že sme vám k dispozícii pokiaľ ide o akékoľvek žiadosti v nadväznosti na, na ďalšie informácie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám veľmi pekne. Žiada ešte niekto iný o slovo? Nie je tomu tak? Takže v tom prípade môžem len uzavrieť našu dnešnú schôdzu. Zajtra sa stretneme o 9. do poludnia. Bohužiaľ sa pani spravodajky nepodarilo sa sem dostať a nič viac dnes na programe nemáme. Takže prajem vám príjemné popoludnie. Dovidenia.